návrhy uznesenia o násilí na ženách v Indii. Je to spoločné uznesenie šiestich politických skupín a pána Pašku. Kto je za toto uznesenie, spoločné uznesenie proti? Zdržali sa jednomyselne schválené. Ďalší bod hlasovania. 6 uznesení o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne. A je to spoločné uznesenie šestich politických skupín a pána Pašku. V odseku 10 je jeden pozmeňovací ústny návrh a pani Andrikiene ho predloží. Nech sa páči. Rada by som predložila tento pozmeňovací návrh v bode 10 je tam len jedno slovo directly, teda tá desiatka bude vyzerať takto. Zdôrazňuje to, že, že nesúhlasíme s nedostatkom reakcie EÚ v situácii v Bahrajne a žiadame, aby vysoká predstaviteľka odsúdila násilie a potlačovanie ľudských práv, základných ľudských práv vo všetkých týchto akt, tých, e, aktoch a aby zrazila aktíva všetkých, ktorí sú zapojení do potlačovania ľudských práv, tak ako to bolo dokumentované v správe UNHCR. A aby sme zároveň posilnili diplomatické vzťahy s Bahrajnom. Koniec citácie. Pán predseda pokračuje. Ďakujem, pani Andrikiene. Má niekto výhrady? Proti tomu directly, proti pridaniu nie. Dobre, takže budeme hlasovať v dvoch častiach odsek 10. Prvá časť s týmto slovom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže k pozmenenému textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj toto uznesenie je prijaté, ak to vidím správne. A teraz máme hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia o Stredoafrickej republike. Máme tu návrh šiestich politických skupín a pána Pašku. Pozmeňovacie návrhy nie sú. Celé uznesenie budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Dobre, uzatváram hlasovanie. Päťdesiat jeden za, 0 proti 1 sa zdržal, takže je to prijaté. Zápisnica z tohto zasadnutia bude k dispozícii na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia, ak nebudú žiadne pripomienky. Tieto odhlasované oznámenia budú oznámené predsedníctvu, tak želám všetkým šťastnú cestu.